z predchádzajúcej schôdze schválená. Kolegovia, Všetci sme sú sledovali mm, dramatické udalosti minulý týždeň na Ukrajine a v Kieve a videli sme, ako e, zažívajú veľké zmeny v dejinách Ukrajiny, občania Ukrajiny. Chcel by som v mene Európskeho parlamentu vyjadriť našu solidaritu a obdivujeme vašu odvahu, vašu hrdosť e, pri násilných e, excesoch o boji o demokraciu a spravodlivosť prišli viacerí e, ľudia o život e, na Ukrajine a v mene Európskeho parlamentu by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť e, pozostalým dobrou správou ktorú sme obdržali v sobotu, bola, že bola prepustená Julia Temošenková na konečne. A v tejto súvislosti by som chcel vyjadriť poďakovanie Koksovi aj, ko aj Aleksandrovi Kvašnevskému e, za ich e, sprostredkovateľskú úlohu. Ich práca takisto pomohla prepusteniu pani Julie Timošenkovej. Krajina stojí pred veľkou výzvou a hlavnou výzvou, hlavným cieľom teraz musí byť eh, zabezpečiť bezpečnosť a právne fungovanie eh, krajiny. Je potrebné vytvoriť vládu, takisto zabezpečiť e, spravodlivé e, prezidentské voľby 24. mája. Teraz e, aj Európska únia musí pri ukrajinskom ľude stáť a je dôležité, aby sa v, na Ukrajine rozvinula stabilná demokracia. Dnes sa vracia naša delegácia Európskeho parlamentu z Kieva a budeme sa touto témou venovať v stredu na plenárke. Dámy a páni, predovšetkým z dôvodu e, rešpektu voči obetiam by som vás chcel požiadať o minútu ticha. meine Damen und Herren, vor mehr als zwei Jahren Dámy a páni, pred viac ako dvoma rokmi eh, pri, došlo k, eh, pri um, indickom pobreží, kde prišli o život eh, dvaja rybári. my sme takisto vyjadrili o obetiam. Obeť, obete vojakov boli dva roky v v rukách indickej justície. A teda by som chcel vyjadriť eh, obavu talianských eh, úradov. A v mene Európskeho parlamentu by som chcel požiadať, aby indické orgány rešpektovali eh, medzinárodné právo. A Taliansko a EU budú naďalej bojovať za prepustenie týchto zajatých talianských vojakov. A vzťahy musia byť predovšetkým za rešpektovania e, zvrchovanosti a musíme teda vyjadriť našu solidaritu talianským občanom, ktorí sú neprávom zadržiavaní. Dámy a páni, teraz prejdem k oznameniam. Ehm, výbor ehm, Júri schválil